Mes chers collègues, nous voici réunis. Kolegovia, dnes sme sa stretli na najintenzívnejšom a zrejme aj na dlhšom stretnutí a mali by sme sa dnes vyjadriť 1902 pozmeňovacím návrhom, pardon, ktoré boli predložené k návrhu rozpočtu na rok 2016. E, Chcela, chcel by som poďakovať hlavnému spravodajcovi aj tieňovým za prácu, ktorú vykonali a to veľmi pozorne. E, dňom aj nocou sa mobilizovali. Tiež by sme poďakovali sekretariátu, politickým poradcom, všetkým tým, ktorí umožnili prípravu, rozpravu za najlepších podmienok, hoci vieme, že okolnosti sú rôzne. A predpovedať, čo sa stane v roku 2016, je veľmi ťažká úloha. A v budúcich dňoch nie je vylúčené, eh, že tento rozpočet bude poopravený. Kolegium komisárov sa stretne v stredu ráno, aby schválil opravný rozpočet na rok 2015 a to bude mať určite dopady aj na rok 2016 vo viazaných prostriedkoch aj v platbách. Pani Georgieva komisárka zodpovedná za rozpočet navrhuje, aby sme sa stretli hneď po stretnutí komisárov v stredu okolo obeda alebo na začiatku po obede a ja vám navrhujem, ak dovtedy skončíme naše hlasovanie, tak navrhujem, aby sme zvolali dodatočné stretnutie, aby sme si pani Georgievu mohli vypočuť. Mohlo by sa to konať e, v pondelok po obede v Štrasburgu, a, ale kvôli jej harmonogramu pani Georgieva by nás takmer v reálnom čase informovala o tom, čo e, kolegium navrhne rade a rada sa vyjadri 21. októbra e, k balíčku migrácia. program, ktorý... Ďakujem, pán predseda, keďže k opravnému rozpočtu číslo 6 neboli pozmeňovacie návrhy, tak by som vás poprosila, aby ste to začlenili do zajtrajšieho hlasovania o všeobecnom rozpočte. Nemohlo to byť začlenené do oficiálneho programu, pretože návrh programu už bol E, zadefinovaný a zaslaný, ale v princípe môžeme aj o tomto hlasovať zajtra. Zajtra alebo pozajtre doplňa pán predseda. Nie sú žiadne pripomienky, takže Takže prejdeme a odhlasujeme to po rozpočte roku 2016, ak nebudú predložené pozmeňovacie návrhy. Takže takto sme pozmenili návrh programu. Rozhodnutia koordinátorov z 15. septembra a z dnešného stretnutia požiadali sme konferenciu predsedov výborov o povolenie prísť s iniciatívnou správou o VFR a tiež sme požiadali o aplikáciu článku 54 pri príprave stanoviska e, v EMPL Implementation Reports of Activity a vplyv globalizačného fondu v rokoch 2007 až 2014 a tiež sme sa rozhodli pripraviť ďalšiu správu a to je tradičné VIP NGI z vlastných zdrojov a požiadavka na zaistenie dostatočnej hotovosti na plnenie záväzkov Spravodajkyňov je pani Toma a pán Olbricht. Tiež sme požiadali o dve štúdie. Jedna o revízii VFR. Spravodajcov a spoluspravodajcov už viete. A potom komparatívnu štúdiu o nákladoch alebo dopadoch každého investovaného eura z európskeho rozpočtu pri aplikácii európskych politík v jednotlivých členských štátoch. Spravodajca ešte nebol menovaný. Tiež sme sa dohodli, že zašleme list vzhľadom na problémy s harmonogramom v rozpočtovom postupe prehlasovanie a zmierovanie rozpočtu na rok 2017. Dostali sme žiadosť ombudsmana, že by sa eventuálne zúčastnili jedného zasadnutie trialógu. Rovnaké žiadosti dostali aj Libe, FKO, KOM, KOKOVU, tak sme uvažovali s koordinátormi, že by bolo lepšie, e, že by e, sme sa dohodli s kolegami a že by sme pristupovali k tomuto jednotne. Rozhodli sme sa tiež pozvať europoslancov a členov skupiny na najvyššej úrovni o vlastných zdrojoch aby prišli na stretnutie našho, nášho výboru niekedy do konca tohto roka. A dali sme tiež náš súhlas na žiadosť Start Europe. To sú žiaci eh, z jednej veľkej francúzskej obchodnej školy, aby mohli mať seminár v našom plene. A dohodli sme sa na zvolaní spoločnej schôdze z Libe k téme rozpočtové výzvy ktoré vyplývajú z migračných tokov a krízy, s ktorou sme konfrontovaní. To bude tiež príležitosť pre všetkých tých z nás, ktorí sa zúčastnili na, v júli misii na Sicílii, aby urobili aj krátky briefing o tejto misii. To sú informácie a oznámenia, ktoré som vám chcel povedať. Skôr než budeme hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2016, ale ešte predtým by som sa chcel uistiť, že zápisnica z našej schôdze z 3. septembra, tak ako ste ju dostali k dispozícii, že s ňou súhlasíte. Nevidím žiadne žiadosti o zmenu či pripomienky, takže môžeme ju považovať za schválenú. A teraz dám slovo našim spravodajcom, aby uviedli naše hlasovanie najprv José Manuel Fernández ako hlavný spravodajca pre rozpočet na rok 2016. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, všetkým tenovým spravodajcom, všetkým eh, koordinátorom za tú prácu, ktorá vyústila k tým riešeniam, ktoré sme našli. Mali sme eh, uznesenia v júli, kde sme jasne stanovili naše priority, eh, poskytnúť podporu utečencom, ktorí sme sa teda venovať eh, tejto otázke migrácie. To bolo veľmi jasné. Chceli sme to zároveň sme sa teda aj otázkou teda podnikanie, takže sme veľmi vďační za e, podporu v priebehu rokovaní. E, verím, že teda parlament e, sa zjednotí a budeme mm, teda jednotne sa zasadzovať za dosiahnutie tých riešení, ktoré sme odhovali. Máme teda vyše tisíc pozmeňovacích návrhov. Ja som vám vďačný kolegom, ukazuje to veľký záujem o túto tému. E, spôsobí to ale práca, ktorá si vždy vyžaduje určitý čas a tiež som vďačný e, za tú prácu, ktorá bola e, potrebná, aby sme sa dostali až sem. Ďakujem sekretariatu, ďakujem osobitne Guillaumovi po mojej pravici, ktorý v tejto oblasti veľmi popracoval. Som tiež vďačný všetkým e, politickým poradcom, mojim poradcom z EPP, a takisto aj z ostatných skupín, pretože tu v parlamente e, máme naozaj vysoko kvalifikovaných ľudí, strávil teda som nedelu so sekretariátom, prechádzali sme všetkými navrhovanými pozmeňovacími návrhmi, na to nezabudnem. aj sekretariát, aj eh, vlastne zamestnanci politických eh, skupín sú vysoko kvalifikovaní, eh, vedajú prácu, ktorú teda svet nevidí, ale my všetci sme svetkom toho, aká je užitočná a potrebná. Takže ďakujem vám za vaše zručnosti a za vašu ťažkú prácu. Merci, monsieur le Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Vy ste koordinovali túto obdivuhodnú prácu. My vám za to gratulujeme a ďakujeme. A pán Depre je spravodajcom pre všetky oddiely, veľmi stručne pre ostatné oddiely. Ja by som eh, priamo pred hlasovaním vystúpil aby som nenarušil nejaké emócie z vystúpenia pána Fernandeša. Je to veľmi emotívny moment. V takomto špecifickom prostredí. Myslíte, že by ste sa mohli vyjadriť vy za komisiu? Áno, budem sa snažiť veľmi stručne reagovať aj ja sa budem snažiť nejakým spôsobom e, zachytiť moje emócie. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že pred tým hlasovaním sa môžem vyjadriť. V predchádzajúcich stretnutiach výboru na trialógoch a na predchádzajúcich diskusiách komisia mala možnosť predniesť návrh rozpočtu za rok 2016 a vyjadriť naše stanovisko k zneniu rady. A chcela som dnes iba až vám uviezť do pozornosti jednotlivé e, trendy, odkedy sa teda v máji predložil náš návrh rozpočtu a niektoré udalosti, ktoré vlastne už spomenul aj pán predseda. Áno, už vlastne od konca mája, keď komisia predložila návrh rozpočtu rok 2016, sa udiali viaceré dôležité zmeny, ktoré si od Európskej únie vyžiadali reakciu, aby sme preukázali solidaritu a zodpovednosť. Čas plinie veľmi rýchlo a možno, že sme už zabudli, ale predsa len prvý dôležitá, prvá dôležitá vec, čo sa udiala v posledných mesiacoch, vlastne bola grécka kríza ako jedno z opatrení, ktoré sme urobili, aby sme pomohli Grécku, navrhla komisia navýšenie predfinancovania pre štrukturálne fondy pre obdobie 2014 a 2020, kde je vlastne 100% miera financií, pokiaľ ide o výdavky a uvoľnenie tých 5%, pokiaľ ide o programy týkajúce sa roku 2013. To malo dopad 1 miliardy na rozpočet 2015, ktoré vlastne podľa nášho názoru mohli byť zapracované do tých prostriedkov bez toho, že by sa podkopali. A chcem to teraz povedať, pretože to je veľmi dôležité pre tento výbor. Bez toho, že sme podkopali ciele znížiť o 20 miliard, ten dlh, ktorý sme tu mali z minulosti. Takže naše vyhodnotenie je také, že ten dopad na rok 2016 že sa to jednoducho dá zapracovať do návrhu rozpočtu, ktorý sme už vlastne boli predložili a v každom prípade budeme aktualizovať informácie, informovať vás, pokiaľ teda ide o platby a budeme to robiť priebežne. Už sme vás o tom informovali. Najbližšie sa stretneme 19. oktobra. A teda po lete, po letnej pre, prestávke sme tu mali mliekovú krízu. To je ďalšia vec, ktorá mala veľký dopad na rozpočet. Komisia oznámila balíček opatrení, pokiaľ ide mliekárenský sektor, a týkalo sa to aj nekárenských výrobkov pre utečencov. To je jednoducho ako keby si nikto nebol všimol, ale komisia napríklad navrhuje aj to, aby každé euro malo využitie dvojnásobné, aby sa využila teda to mlieko aj na e, ako využitie potraviny pre tých, ktorí to potrebujú. Tieto opatrenia budú jednoducho v a, e, tom druhom návrhu rozpočtu v októbri na to, aby sme rozšírili jednoducho tú podporu pokiaľ ide o ten ruský zákaz embargo na zeleninu a ovoci a pokiaľ ide o, teda o újmu, ktorú utrpel polnospodársky sektor. A tretia kríza, ktorá vlastne ešte stále tu je a ktorá tu bude pravdepodobne ešte dlho, je vlastne utečenecká kríza. A je to bezprecedentná kríza, ktorá si vyžaduje, ktorá jednoducho na rozpočet vytvára bezprecedentný tlak Parlament mal pravdu, keď to vlastne v usmernení už na to poukázal ako hlavnú prioritu a naznačil teda svojho času, že si to vyžaduje jednoducho konanie e, e, v okruhu 3, kde je bezpečnosť a aj pokiaľ ide o externé nástroje, to je zasa okruh 4. Pokiaľ ide navrhovaný rozpočet na 2016, už obsahuje dodatočné finančné prostriedky nad rámec programov, ktoré sa týkajú migrácie. Jednoducho potrebujeme ďalšie opatrenia na to, aby sme efektívne reagovali na túto krízu. Komisia urobila viaceré opatrenia, oznámila viaceré balíčky, to najnovšie riešenie napríklad minulý týždeň. Toto opatrenie si bude e, očakáva napríklad aj využitie mechanizmu relokácie, čo bolo vlastne odsúhlasené na úrovni rady minulý týždeň. A hoci teda tieto detailné rozpočtové dopady budú súčasťou pozmeňovacieho listu, čo sa týka rozpočtu 2016, bude to v októbri, už sme predsa len ohlásili celkový dopad na rozpočet za rok 2016 780 miliónov eur na relokáciu, 600 miliónov, pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o financovanie e, utečencov a posilnenie EASOLu, Frontexu, a Europolu. A takisto pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, ktoré vlastne súvisia s humanitárnou pomocou. Ja si uvedomujem, že niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré predložil tento výbor, už berú do úvahy tie zdroje, ktoré sú potrebné na súčasť tohto balíčku a my vítame tú podporu Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Ako pán predseda už na to bol poukázal, sú tu určité opatrenia, ktoré musia byť implementované ešte v roku 2015. Naliehavosť tej situácie od nás vyžaduje zareagovať čo možno najvčasnejšie a preto túto stredu komisia navrhne návrh opravný rozpočtu, kde sa navýšia finančné prostriedky pre práve tieto oblasti prostredníctvom fondu AMIF a cez nástroj európskeho susedstva a cez humanitárnu pomoc a bude to na úrovni 800 miliónov eur. Takže našim úmyslom je predložiť na stôl taký balíček, ktorý budeme o ktorom budeme môcť hovoriť oddelenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016. Návrh komisie vlastne počíta s dvomi rokmi, ale podľa nášho názoru opravný rozpočet na rok 2015 by mohol byť spracovaný prostredníctvom dvoch inštitúcií, to znamená Rady a parlamentu, takým zrýchleným postupom na to, aby sme mohli to prijať čo možno najrychlejšie, na to, aby tieto finančné prostriedky mohli ísť tým, ktorí ich potrebujú, čo možno najskôr, a to by nemala byť súčasť toho rokovania, pokiaľ ide o zmierovacie konanie na rozpočet 2016. A v sumári môžem teda povedať, minulý maj sme navrhli to, čo sme považovali skutočne za zodpovedný návrh rozpočtu, kde sme jednoducho dodržiavali aj ten platobný plán. Uh, a vtedy sme prijali dohodu, pokiaľ ide o financovanie EFSI, kde vlastne potrebujeme e, dohodu, koncenzus, ktoré musíme dostať a takisto sme prijali zodpovedné rozhodnutie, pokiaľ ide o tie krízy, ktoré podľa nášho názoru jednoducho musíme riešiť. Vzhľadom na to, že tu nemáme žiadnu maržu, pokiaľ ide o okruh 3, tak chceme čo možno najviac rozšíriť tie možné flexibility, ktoré poskytuje MMF a zároveň musíme rešpektovať e, rozpočtovú disciplínu a musíme robiť všetko preto, aby každé euro poskytlo maximum, aby sme skutočne pridali tú pridanú hodnotu a zosúladili to s našimi prioritami, čo je vlastne aj priorita tohto parlamentu. Dovolte mi teda v stručnosti poukázať e, niečo k tým pozmeňujúcim návrhom k rozpočtovému návrhu. My uspokojujúc berieme na vedome, že jednoduché pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov tohto parlamentu je to 1270 pozmeňujúcich návrhov, na ktoré poukázal aj pán predseda. Tieto vlastne v plnej miere obnovujú tie návrhy, ktoré predložila vlastne komisia v tom návrhu a zvrátili sa vlastne tie škrty, ktoré navrhovala rada. Avšak parlament tu navrhuje jednoducho navýšenia nad rámec toho, čo navrhovala komisia a teraz uvediem niektoré konkrétne prípady. Napríklad pokiaľ ide o okruh 1a, my si berieme na vedome, že veľký počet politických skupín a niektoré výbory navrhli, aby sme znovu nastolili finančné prostriedky pre Horizon 2020 Connecting Europe Facility na mieru, ktorá bola predtým, e, než sme mali EFSA dohodu. Nechcem teraz hovoriť o tom, že jednoducho my si skutočne vážime e, príspevok týchto programov. Tak ako na to povedal pán Fernández, ide tu o podnikateľskú sféru, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, ale zároveň máme tu limitovanú maržu v okruhu 1A, takže každé navýšenie by si vyžadovalo využitie nástrojov pre flexibilitu a vlastne ten prístup komisie je taký, aby sme navrhli využitie celého tohto nástroja v rámci okruhu číslo 3, aby sme mohli reagovať na migráciu. Toto vlastne na stôl pre nás všetkých predloží tú potrebu, že musíme si stanoviť priority, pokiaľ ide o využitie tých nedostatočných finančných prostriedkov, ktoré máme. Pokiaľ ide o okruh 1AB, tak tu sú pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne k tým záväzkom boli navrhnuté, pokiaľ ide o iniciatívu pre nezamestnanosť mladých. My podporujeme to, že by sa predložila táto iniciatíva, ale podľa nášho názoru by bolo predčasné slúbiť e, v tejto fáze niečo, pretože tie programy vlastne e, budú fungovať až do roku 2018 a implementácia v teréne nebude pokračovať a bolo tu skutočne veľké frontloading a takisto aj navýšenie predfinancovania na úrovni 1 miliardy, istotne si na to pamätáte a toto vlastne bolo v plnej miere zaplatené, vyplatené a preto si myslíme, že miera implementácie sa navýši v priebehu času a bude ten vrchol vlastne na úrovni 2016-2018. Takže toto je niečo, čo sa môže tej strednodobej revízii zohľadniť, takže nemusíme teraz mať záväzky pokiaľ ide rozpočet 2016. A na záver, podporujeme návrhy, pokiaľ ide o obnovu platieb na tú mieru, ako to navrhovala komisia, kde by sa opravili tie škoty, ktoré navrhuje rada. A tu budeme mať možnosť ešte sa k tomu hĺbšie venovať, pokiaľ ide o stretnutie ohľadne platieb 19. oktobra. Takisto podporujeme a oceňujeme aj návrhy, ktoré navrhuje Európsky parlament. A chcem sa predovšetkým poďakovať pánovi Fernandešovi za to, že navrhuje obnoviť tie miery vyhradených finančných prostriedkov, pokiaľ ide o administratívu, teda pre tieto rozpočtové riadky. A pokiaľ ide o decentralizované agentúry, tak sme už mali diskusiu o tom pred pár týždňami. Ako viete, ten prístup komisie v tejto oblasti je jasný, ale chcem povedať, že pokiaľ ide o oblasti, ktoré sú vlastne novými prioritami alebo novými úlohami, ktoré sa týkajú týchto agentúr, ako je napríklad otázka migrácie, tak si myslíme, že akokoľvek dodatočné finančné prostriedky by mali byť oddelené od tých záväzkov zníženia 5-percentného, tak ako to bolo pre agentúry prijaté. Takže pokiaľ ide o agentúry ako EASO, pardon, Frontex, EASO, Europol a tak ďalej, tak je podľa nášho názoru dôležité, aby tieto agentúry boli posilnené a to by nemalo byť započítané do toho 5-percentného limitu. A o pár týždňov vám dáme E, dá k dispozícii list realizovateľnosti. Ako viete, Európsky parlament aj rada tento list dostane a Teším sa na diskusie, ktoré budeme mať už v stredu, kde vlastne pani komisárka Georgieva, podpredsednička komisie, vlastne budeme hovoriť o návrhu pozmeňovacieho rozpočtu, kde vlastne bude dobrý príklad e, a budeme vidieť dobrý príklad toho, ako vieme sa zomknúť a nájsť riešenia, pokiaľ ide o veľké výzvy, ako napríklad migráciu. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem pekne za toto vyhlásenie. Určite aj spravodajcovia ocenili komplimenty, ktoré ste vyjadrili. Pokiaľ ide o hlasovanie vo výbore aj na plene, zmierovanie bude určite dôležitým momentom. Vzhľadom na meniacu sa situáciu pravdepodobne budú ešte úpravy, ktoré bude treba dohodnúť. A dúfajme, že nájdeme rýchlo riešenia, pretože otázky, ktoré musíme vyriešiť, hlavne migračná kríza, od nás očakávajú konkrétne a okamžité odpovede. Ak by sme dali výnimku pre tie agentúry, ktoré potrebujú dodatočný personál, že by dostali tú výnimku v tých 5-percentných škrtoch v personáli. Možno to by bolo riešenie. Pán Belge. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa hneď ospravedlňujem, že vlastne trochu zadržím tento, po, zdržím trochu tento postup a vlastne to, na čo tu poukázala aj komisia, tak to súvisí s tými návrhmi, ktoré vlastne predniesla komisia, aby sme sa o tom ešte intenzívne bavili a prehodnotili jednotlivé postupy. Ale prepáčte, keď ste tu práve boli povedali teda, že týmto spôsobom dáme jasný signál, že európske inštitúcie sú preukážu ten signál, že sme schopní rýchlo reagovať, tak sa pozrite na vyhlásenie komisie z minulého týždňa. Tam členské štáty, ako aj komisia, e, očividne sa chovali ako slimák. A teraz to ukážem, že prečo. Pretože píšete tu právom, že situácia programu pre zabezpečenie potraviny, potravín, tak tam sa píše, že jednoducho tie finančné prostriedky by mali byť zo strany členských štátov zaplatené. A keď sa pozrite na tie tabulky, ktoré vlastne si každý môže dnes pozrieť, tak vlastne priemer tých štátov ale aj Európska komisia do konca septembra vlastne jednoducho nedosiahlo sa to, pokiaľ ide o tie príplatky, pokiaľ ide o e, pokiaľ ide ten svetový potravinový program. Takže treba sa na to pozrieť, aby sme na konci roka jednoducho tieto finančné prostriedky zaplatili. A tie ešte do konca roka majú trochu na, sa zvýšiť, ale keď sa pozrieme na, tú, na tie utečenecké toky, tak vlastne tu vidíme, že tá situácia napríklad v táboroch, ale aj mimo tých táborov, tá situácia sa dramaticky zhoršila. To aj preto, že napríklad takéto medzinárodné programy nemajú tie peniaze, ktoré sú potrebné na to, aby sa to aspoň z časti úspešne manažovalo. A z tohto dôvodu vlastne tu neapelujem iba na členské štáty, ale aj na Európsku komisiu, že keď porovnáme čísla z roku 2014, ak do polovice septembra jednoducho stále máme o 47% menej finančných prostriedkov pre svetový potravinový program v porovnaní s minulosťou menej, tak tieto čísla sú jednoducho neporovnateľné, pretože jednoducho tá dramatičnosť tejto problematiky tento rok skutočne neporovnateľne vyššia, tak vlastne treba povedať, že vlastne v európskych inštitúciách a v rámci našich postupov jednoducho nemáme vhodné mechanizmy na to, aby sme reagovali na krízy oveľa lepšie. A keď zvládneme rozpočet, tak to je takisto niečo, čo budeme potom musieť riešiť a budeme sa musieť tomuto venovať. A to sa takisto týka toho zistenia napríklad, že vy vlastne sami uvádzate, že máme 4, 4 miliard eur, ktoré vlastne chýbajú na to, aby sme potreby, pokiaľ ide humanitárnu pomoc pre krízu v Sýrii, pokiaľ ide o rok 2015, aby sa táto zvládla. Teraz tu zasa navrhujete, aby členské štáty, ako aj Európska únia, sa teda zaviazali aspoň z časti a teda aby aspoň polovicu tejto sumy zvládli. Ale to sú také čísla, ktoré sú platné pre rok 2015 a to sme sa ešte vôbec nedostali pre, k potrebám, ktoré sa týkajú roku 2016. A preto vlastne tu môžem iba apelovať, aby sme to urobili v zrýchlenom procese, a vidíme vlastne na týchto číslach to, že to je celé v rozpore s tým, čo Európska rada v celej svojej múdrosti, pokiaľ ide o vyjadrenie e, k tejto pomoci, e, že sú ochotní to dať iba na úroveň jednej miliardy. Takže očakávam teraz skutočne s veľkým napätím vaše návrhy a mali by sme potom jednoducho spolu s radou urobiť rýchle konanie, pretože zima už je za dverami a veľmi veľa času sme preplitvali a to sa môže skutočne veľmi trpko nám vypomstiť. Merci. de, de ce rappel. Ďakujem za tú pripomienku, aj na to upozornenie. Ale keďže pani Georgieva vystúpi v stredu na obed alebo po obede v našom výbore, tak ja navrhujem, aby sme využili túto príležitosť, aby sme diskutovali aj o migračnej kríze a aby sme využili tie údaje, ktoré ste práve spomenuli pretože ak nebudeme okamžite odpovedať na očakávania v tých tureckých, e, libanonských a jordánskych e, táboroch, tak je tu riziko, že budeme mať ďalšiu imigračnú vlnu a Európa bude ešte v horšej situácii a nemôžeme sa na to pozrieť ako na nejaký osud či fatalitu. A dúfajme, že aj šefovia vláda štátov e, vyvedú patričné dôsledky z tejto situácie a konečne E, prestanú s tým bezmocným postojom, ktorý prináša znepokojenie do rad našich občanov. A teraz myslím, že budeme môcť začať hlasovať. Určite budeme aj menovito hlasovať a tak navrhujem, aby sme urobili skúšobné testovacie hlasovanie. Poprosím, aby ste všetci zasunuli vaše hlasovacie kartičky do zariadení. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Nikto nemá problémy s kartičkou. Tant trop, mon vote. Donc vous ne serez pas... Môj hlas je navyše. Určite vás neprekvapí, že ja nebudem hlasovať. To je povinnosť predsedajúceho tohto, tejto schôdze. Mohol by som hlasovať nevtedy, keby moja politická skupina mala člena menej. 35 Dobre, takže 35 hlasujúcich a zdá sa, že zariadenie funguje dobre. Ideme k oddielu 3 administratívne výdavky. Musíme sa vyjadriť ku kompromisom, o ktorých sa bude hlasovať blokovo K niektorým pozmeňovacím návrhom bolo žiadané menovať hlasovanie. Takže najprv odhlasujeme kompromisy a potom pôjdeme k oddeleným hlasovaniam k pozmeňovacím návrhom. A ak prejdú, tak prevážia nad tými, ktoré sú v kompromisoch. Súhlasíte s týmto postupom? Prvý kompromis – oddiel 3, hlava 1, 2, 4. To je za. N'hésitez pas à lever les mains. Avis contraire. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhý blok. To je hlava 5, oddiel 3, expenditure. Otváram hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Druhý kompromis je prijatý. A teraz oddelené hlasovanie. A30103 a 30301 Prvý pozmeňovací návrh pani Gresle. Kto je za? Merci, baissez les mains, dit contraire. Proti. Zdržali sa. Prijaté. v riadku xi 01021104 a xx010211 je to pozmeňovací návrh INTA 6602, kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Le scrutin est clos. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 19 až 16 proti. Riadok 10.01.05.15, návrh pána Sarva mu vypadol. Ešte kompromis, ktorý pokrýva Pozmeňovacie návrhy SND 7047 k riadku 070201 a pozmeňovací návrh Sarva má 4360, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Nasledujúci vypadáva, pretože kompromis sa prijal. Riadok 32010521 ITRE 5290, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Riadok 32010523 ITRE 5291, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Riadok 21010404, pozmeňovací návrh Ferreira, e, rozpočet 4485, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Poznámka v nomenklatúre, riadok 29010401, pozmeňovací návrh Ferreira, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím, že je to zamietnuté. Riadok 19.01.04.01 González Peňaz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Riadok 16.03.02.04 Návrh Moody Howitt. Kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Scrutin est clos. L'amendement est repoussé. À la ligne 0... Zamietnuté. A30101 a S0202, návrh Gresle, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Riadok 31010701, návrh Zuber, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Riadok XX01, návrh GUE 7413, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Rezerva, riadok 32010523, návrh zelených 7740, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté riadok 3001 1301, návrh 4310, pani Gresle, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 240107 a 3010101, návrh Gresle, kto je za? Proti? Zdržali sa?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 Budeme postupovať rovnako. Začneme tými blokovými kompromismi a potom pozrieme jednotlivé pozmeňovacie návrhy. Prvý blok má obnoviť návrh rozpočtu. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Druhý blok, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretí blok, za, Proti? Proč, si to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené oddelené jednotlivé hlasovania. Riadok 18.02.03, 18.02.03.01, 18.02.03.02 Frontex. Kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. Mm, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté 15 za 18 proti, dvaja sa zdržali. Riadok 17.03.10. Návrh 46.20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 18.02.03 ECR 8200. To je za? proti, zdržali sa, zamietnutý. 18.02.04 ECR 8207, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33.02.07 ECR 8206, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté zamietnutý. Rezervy. Riadok 120206. Návrh Gigold 4495. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. K poznámkám riadok 040311. FAM 6009. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 040312 FAM 6025, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 4002 je po pokrytý predchádzajúcim 0602-0302. Rozpočet 4136, pane Gresku, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 120205. Najprv Ekon 6309, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. EPP 7538 je pokrytý, rovnako ako SND 7039. ALDE 8002, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Rozpočet 4105 pána kto je za? E, pardon, to je potvrde, pokryté predchádzajúcim, takže nebudeme hlasovať. Riadok 320210. ITRE 5304, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18.02.03 zelený 7718, to je za. Pán Tarón. <laughs> Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18.03.02 Libe 59.98. Kto je za? Qui est contre? Proti? Zdržali sa? Schválené. FAM 6021. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Rozpočet 4631 je pokrytý. Riadok 330207 FAM 6033. Aj toto je pokryté blokom 1. A týmto sme skončili agentúry. A ideme. Ideme teraz na rubriku 1a. Rovnaký postup ako predtým. Najprv pozrieme kompromisy, ktoré idú v bloku a potom jednotlivé pozmeňovacie návrhy. Prvý podblok obnovuje Finančné prostriedky na rozpočtu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhý podblok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tretí blok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Jednotlivé pozmeňovacie návrhy. Riadok 010104, dva návrhy GUE 7415 a rozpočet 4389. To je za proti, zdržali sa, zamietnuté. Riadok 010201, tri návrhy, identické, EFDD 7850, 5 rozpočet 4390, to je za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. 010406 EFDD 7851. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Riadok 020202 GUE 7264. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Riadok 0204 0203 GUE 7267, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dva identické návrhy, riadok 040265 a 0407 GUE 7414 a raz počet 4423, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Riadok 04030101 GUE 7274. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ECR 8202. Za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Riadok 04030105 ECR 8204, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 04030106 FDD 7866, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 04030108 FDD 7853, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 04030201 ECR 8205, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 060205 FDD 7878, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12.02.01, dva identické návrhy FDD 7888, rozpočet 4451, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 14.04.01 rozpočet 46.09. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 15.02.02 rozpočet 46.15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté rezervy 12.02.03 SND 71.48 kto je za proti zdržali sa prijaté Ekon 63.05 vypadáva lebo predchádzajúci bol prijatý rovnako ako rozpočet 4494. Riadok 32050101 rozpočet 4111 stiahnutý. 32050102 zelený 7741 kto je za proti zdržali sa zamietnuté Rozpočet 41.12 je stiahnutý. Poznámky. Riadok. Link budžetér 01. Rozpočtový riadok 010201, rozpočet 4390, ale už sa výbor vyjadril blokovo, zamietol riadok 02010601 rozpočet 4133, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 020201 číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Rozpočet 4638 oddelené hlasovanie. V prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť je stiahnutá. Ďalšie dva návrhy ALDE 8079 a rozpočet 4107 sú identické. A je tam nové znenie. Nemusím vám ho opakovať, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Fám 6000. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. GUE 7261, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Rozpočet 4393 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ekon 6323, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Riadok 020202 GUE 7263 Nové znenie. Máte ho v texte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to radšej elektronicky. Ospravedlňujem sa, ale nevidel som dobre všetky. Zvihnutá ruky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 13 za 22 proti. Rozpočet 43,99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté FAM 6001, kto je za, proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté 15 za, 18 proti, dvaja sa zdržali riadok 020301, rozpočet 4061, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Rozpočet 4064, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté riadok 02030201, FAM 6002, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, riadok 0204, FAM 6003, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté riadok 0204 0202 FAM 6004, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Riadok 0204 0203 FAM 6005, kto je za, proti, Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté 15 za, 18 proti, 2 sa zdržali. 02040301 rozpočet 4147 kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Riadok 04030103 dva identické návrhy SND 7045 a rozpočet 4085. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Rovnaký riadok FAM 6007. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Rovnaký riadok MPL 6260, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Riadok 0104, rozpočet 4140, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Rozpočet 4140, kto je za? 4266, pardon. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 030105 riadok, rozpočet 4134, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté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 L'amendement est repoussé par 18 voix contre 15 et 2 abstentions. Zamietnuté, dvaja sa zdržali. 04030106 MP6297, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 04030201 bod 4262, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 04030203 budk 4135. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. podnikateľstvo, pozmeňujúci návrh MP6208 spolu s pozmeňujúcim návrhom ústnym zo, spra- zo strany spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz druhý pozmeňujúci návrh FEM e 6008, kto je za, kto je proti, zdržali sa a je prijatý. 06020101 to je od zelených 7722 je to stiahnuté 06020102 TRAN 5611 kto je za kto je proti zdržali sa prijaté 08 BUDK 4070 kto je za kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 080201 FEM 6010. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to je zamietnuté. 08020202 FEM 6011. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijatí. 08020203 bud 4238. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijatí. 090302 bod 4138. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté.

ALDE 8027, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí. A v tom istom riadku FEM 6012 za, proti, zdržali sa, prijatí riadok 15.02.03, kult 58.12, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý, riadok 15.03, FEM 60.13, za, proti, zdržali sa, prijatý, 24.02.01, bod 41.43 za, proti, držali sa, zamietnutý. Riadok 290201 bod 4586 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Riadok 32020102 bod 4050 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 320202 bod 4051 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz sme vlastne skončili, pokiaľ ide o okruh 1a a teraz prejdeme na okruh 1b. A prejdeme hneď k hlasovaniu po častiach riadok 040260. Pozmeňujúci návrh sú tu dva identické. MP 6243 a zelený 7728. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Riadok 040261 zelený 7730 Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Zelený 7731. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Riadok 040262 MP 6203, 2 milióny eur, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Riadok 040264, iniciatíva pre zamestnanosť mladých. Máme tu najprv kompromis spravodajcu. Kto je za tento kompromis? Kto je proti? zdržali sa, prijatý. A z toho vyplýva, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sú za tým v tomto riadku, sú vlastne zamietnuté. A prejdeme teraz k riadku 040601, bud 4447, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Zamietnuté. Ample 6231, tam je 20 miliónov eur, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Nasledujúci pozmeňujúci návrh je stiahnutý 040602. MP 6293 identický z BUD 4412 plus 1 060 tisíc eur. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 13.03.63 GUE 73.01 identické z BUD k 43.24 zhruba 6 miliónov R. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Riadok 13.04.60, GUE 73.02 a BUD 46.06, zhruba 18 miliónov, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, pozmeňujúci návrh je zamietnutý. 22.04.03.02 a FED 50.35, zhruba 6,5 milióna, za, proti, zdržali sa, sme si návrh zamietnutí. Teraz rezervy. 13.03.60 si návrh pani Gresle, bod 43.06 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13.03.62, bod 43.07, pani Gresle za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13.04.60, bod 40.63, pozmite na Beldera, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí. Teraz ideme k poznámkám 040260, bod 4062, Belder, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 040264, GUE 7273, identické z bod 4407. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to skontrolovať. Nevidel som všetky ruky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. 23.11. Jeden sa zdržal. Ten istý riadok FEM 6006. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ten istý riadok BUD 4247 pána Bögeho. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. BUD 4265 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 040601 bud k 4447. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 06020104 zelený 7724. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté. Riadok 13.03.60, blok 43.06, pani Gresle za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Riadok 13.03.62, budk 43.07, pani Gresle za, proti, zdržali sa, zamietnuté riadok 13.03.63, GUE 73.01 a BUD 43.24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, riadok 13.03.64.01 SND 70.48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A 13.04.60 GUE 73.02 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A ešte ten istý riadok, budk 4606, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Týmto sme skončili vlastne okruh 1b a teraz prejdeme k okruhu 2. súlade s postupom, ktorý bol schválený. Budeme hlasovať dva, o dvoch blokoch. To je výsledok kompromisu. Prvý podblok, ktorý vlastne hovorí o kredite budúceho rozpočtu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Tento blok je schválený. A druhý blok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. A teraz prejdeme k hlasovaniu po častiach, pozmeňujúce návrhy, riadok 050203, zelený 7710, kto je za, Kto je proti? Prepačte, ale musíme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý 18 proti 16 riadok 050281, GUE 7285, kto je za, Vy ste za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 05020812 bud 4430 za proti zdržali sa. Zamietnuté. Ten istý riadok SND 7032 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 05021208 SND 7033, kto je za, kto je proti, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Dvaja sa zdržali. 05, 02, 13, 01, zelený 7708 za. Proti zreli sa, zamietnuté. 0503 11, bod 4061, pána Sarvamu, to je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 0508 80, zelený 7716 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 0702-0401 GUE 7289 za proti zdržali sa zamietnuté. 11.03.03 GUE 7297 za proti zdržali sa zamietnuté. a pozmeňujúci návrh pána Ferreiru takisto dopadol, takže 11.03.03 GUE 7299 za proti zdržali sa zamietnuté riadok 11.06.60 pozmeňujúci návrh GUE 7298 za proti zdržali sa Zamietnuté. 11.06.62.01 GUE 7300 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11.06.65 BUDK 4455 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz rezervy 050310 Bud 4493, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz poznámky. Riadok 05020599, Agri 5423, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 05021299, Agri 5426, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 40-41, to je pokryté, to je identické, takže to dopadlo rovnako. Riadok 0503-0101, NV 61 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 0503010 prvý bud 4493 za proti zdržali sa zamietnutý ten istý riadok zelený 7712 za proti zdržali sa zamietnuté 070201 SND 70 a je to pokryté kompromisom. Je to pokryté. A nasledujúce takisto pokrytý. Takže 0702. Prepačte, pán Tarau. Prepačte, Prepačte pán predseda. Mám pocit, že to bolo uh, prijaté. No lethal fighting activities, ale nie som si istý, možno išlo zmetok uh, v tlmočení, prosím vás o kontrolu. 1012 Pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Ale chcete kontrolné hlasovanie? Nie. Mm, bol zamietnutý. 070201, to sme povedali. A, chceli ste kontrolné hlasovanie, takže otváram hlasovanie. Ale ktoré? A prepáčte, takže tu 12, čo má na konci. NV60, zelený 7712. Končím hlasovanie. A je prijatý. 16 hlasov proti 15, traja sa zdržali. Takže vás sa ospravedlňujem, ale nevidel som. Dobre. Takže povedali sme 070201, že to je pokryté a teraz 070202 budk 4059, kto je za kto je proti, zdržali sa zamietnuté a 6703 Agri 5425, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. A pán má si žiada aj kontrolu To je tá istá strana 0503010. A takže budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. 4493 budk, čiže riadok 0503010. Link 0503 Riadok 05030110, pozmeňujúci návrh bod 4493. Otváram hlasovanie. Oui, oui, ben, c'était bon. Scrutin est clos. Končím hlasovanie. Amendement est repoussé par 20. Zamietnuté 15 proti 20. A nakoľko si teda žiadate, aby tu bola kontrola, teda keď žiadate kontrolu, tak požiadajte bezprostredne po tom, čo sme urobili hlasovanie. A teraz nám už ostalo nie už sme to vlastne ukončili, pretože vlastne bod 4042 je identický s 54 25, ktorá vlastne bola zamietnutá. A teraz sme ukončili okruh 2. Sur la rubrique 3. ideme na okruh 3. On continue normalement nous devons clore à dix huit h trente mais vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on prolonge un peu et qu'on aille juste Pôjdem až do konca okruhu 3, aj po 18.30 súhlasíte. Máme tri podbloky, ktoré sú kompromisné. Prvý, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Druhý, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretí blok, za, proti, zdržali sa, prijaté. jednotlivé pozmeňovacie návrhy, ktoré nie sú pokryté kompromismi. 17.04.01 rozpočet 46.24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. MV 61.24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 18.01.06.01 rozpočet 45.02, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. Riadok 18.02.01.01 rozpočet 45.01, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18.02.01.02 rozpočet 44.99, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Riadok 18.02.01.03, rozpočet 46.27, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18.02.01.04, GUE 73.18 a identický z rozpočet 44.96, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18.02.08, rozpočet 43.32, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18.03.03, rozpočet 46.32, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. riadok 18020104, SND 7046 za, proti, zamietnutý, ale overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 11 za, 22 proti, 2 sa zdržali. Finančné prostriedky AMIF RIAD 18.03.01.01 až 02.03.04.05. Hlasujem, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Europe for Citizens iniciatív eh, riadky 1804 až 02 a v ko 65.60 kto je za, proti, držali sa schválené. Nasledujúci vypadáva poznámky riadok 090505, kult 5807, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Riadok 150401, kult 5843, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Riadok 16030102 a 6550, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Schválené. 16.03.04 rozpočet 30.40, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Riadok 17.03.01 ALDE 80.75 plus ústny návrh spravodajcu, tak máte v, kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. 17.04.01 rozpočet 41.48, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17.04.02 GUE 73.25 a rozpočet 46.25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Riadok 170403, rozpočet 4060, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zdá sa mi, že je zamietnutý, ale radšej si overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.

proti. Overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 22 za 11, proti 2 sa zdržali. rovnaký riadok, dva identické návrhy GUE 7316 rozpočet 4500, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, sú zamietnuté, riadok 18020102, rozpočet 4497, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Rozpočet 4057 za, proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. 22 14 proti 1 sa zdržal. GUA 7317 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Rozpočet 4498 kto je za, proti, zdrž, zdržali sa, zamietnuté. 18.03.01.01 FAM 60.41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. GUE 73.19 rozpočet 43.31 identické, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Riadok 18.03.01.02, rozpočet 45.04, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18.04.01, rozpočet 41.15, pán Böge, je tam aj ústny pozmeňovací návrh, text je v návrhu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 330201 rozpočet 4597, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. FAM 6023 GUE 7407 a rozpočet 4596 identické. Kto je za? Proti? Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté 15 za 19 proti. Riadok 330202, FAM 6042, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 330301, FAM 6026, a rozpočet 4003. Identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kolegovia, išli sme dosť rýchlo. Myslím, že na dnes večer by nám stačilo a budeme pokračovať zajtra ráno okruhom 4. Niekto by sa chcel vyjadriť? Nikto? Prerušujem zasadnutie do zajtra do 9. rána. Zajtra o 9. v tejto sále.